herr präsident! darf sie bitten platz zu nehmen. prosím vás pousadzajte sa dámy a páni. týmto otváram 20, teda eh, vyhlasujem schôdzu, ktorá bola 27. novembra prerušená. Eh, týmto ju opäť otváram. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, sloboda médií a pluralizmom z médií to sú základné hodnoty Európskej únie a Turecko je kandidátskou krajinou, s ktorou rokujeme o vstupe.